Il presidente. Buongiorno. Buongiorno. Dobrý deň prajem všetkým. Eccoci qua. Allora, la seduta... Otváram dnešné plenárne zasadnutie. Budeme ohlasovať výsledky e, rokovaní štvrtý, pardon, hlasovaní štvrtý blok pozmeňovacích návrhov k hlasovaniu o uznesení o koordinovanej činnosti EÚ pri boji proti pandémii a jej dôsledkom na pozmeňovací návrh 53 je zamietnutý, 54 zamietnutý, 76 zamietnutý, odsek 43 prvá časť schválená, 43 druhá časť schválená. Pozmeňovací návrh 48 schválený, 77 zamietnutý, 24 schválený, odsek 45 schválený, pozmeňovací návrh 18 zamietnutý, pozmeňovací návrh 17 zamietnutý, pozmeňovací návrh 25 schválený. Pozmeňovací návrh 8 schválený. Pozmeňovací návrh 9 schválený. 78 zamietnutý. Odsek 51, prvá časť, schválený. Odsek 51.2, schválený. Odsek 51. tretia časť schválený. Pozmeňovací návrh 30 schválený. Pozmeňovací návrh 1 zamietnutý. Odsek 52 prvá časť schválený. Odsek 52 druhá časť schválený. 52 tretia časť schválený. 52 štvrtá časť Schválený. 53, prvá časť, schválený. 53, druhá časť, schválený. 55, prvá časť, schválený. 55, druhá časť, schválený. 22, pozmeňovací návrh, schválený. Úvodné ustanovenie B, schválené. Pozmeňovací návrh 31 zamietnutý. Teraz pristúpime k prvému kolu hlasovaní. Pristúpime k hlasovaniu na sledovných e, e, zložkách. Návrh e, na flexibilné opatrenia pre používanie štrukturálnych fondov a investičných fondov EÚ, zavedenie osobitných opatrení pre e, reakciu na e, epidémiu, špecifické opatrenie na zmiernenie e, dôsledkov epidémie v oblasti akvakultúry a rybolovu a posledné, posledný návrh lekárske zdravotnícke pomôcky bude sa postupovať rovnakým postupom ako včera, ktorý už poznáme. Prvé kolo hlasovania bude otvorené od 9. hodiny a bude pokračovať do 10. Otváram hlasovanie, môžete hlasovať do 10. hodiny a výsledky budú oznámené o 12.30. Všetky dnešné hlasovania budú prebiehať menovitým hlasovaním. Poslanci si budú môcť overiť svoje hlasovanie aj výsledky hlasovaní v dokumente, ktorý bude zverejnený na webovej stránke plenárneho zasadnutia. Takže sa stretneme opäť o 12.30 tu v plenárnej sále, aby sme si vypočuli výsledky prvého eh, kola hlasovaní. Ďakujem veľmi pekne. Il presidente. Ciao Merkel. Buongiorno. Buongiorno. Dobrý deň, vítam vás všetkých opäť. Opätovne otváram plenárne zasadnutie. Takto dopadli hlasovania. Hlasovania o pozmeňovacích návrhov 00, 95, 20, 20, Pozmeňovací návrh 1 zamietnutý. Pozmeňovací návrh 2 zamietnutý. Pozmeňovací návrh 3 zamietnutý. C9 eh, eh, pozmeňovací návrh 3 zamietnutý, eh, dvojka bola schválená, pozmeňovací návrh 4 zamietnutý, pozmeňovací návrh 1 schválený. Ďalej 0, 0, 93, 20, 20, to je akvakultúra. Pozmeňovací návrh 1 zamietnutý, 9 schválený, dvojka zamietnutá, desina schválená, jedenástka schválená, trojka zamietnutá, dvanáctka schválená. 13 schválená. 14 schválená. Štvorka zamietnutá. 15 schválená. Pozmeňovací návrh 5 schválený. 6 schválený. 7 schválený. 8 schválený. 16 zamietnutý. Teraz hlasovanie o 0098 2020 zdravotnícke pomôcky. Pozmeňovací návrh 1 schválený. Pozmeňovací návrh 2 schválený. 3 schválený. 4 D schválený. Takže toto sú výsledky. Teraz pristúpime k druhému kolu hlasovania dnešného dňa. Budeme e, hlasovať v záverečnom hlasovaní o návrhu opravného rozpočtu číslo 1, o návrhu opravného rozpočtu 2, o mobilizácii nástroja flexibility na rok 2020, o mobilizácii nástroja flexibility na rok 2020, o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2020, o špecifických opatreniach na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov, o zavedení osobitných opatrení na riešenie krízy COVID-19, o osobitných opatreniach na zmiernenie následkov epidémie COVID-19 v odvetví e, rybolovu a akvakultúry, a takisto o zdravotníckých pomôckach. A posledný dokument o spoločnom návrhu uznesenia koordinovanom postupe EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom. Druhé kolo uh, hlasovania sa otvára teraz, pretože sa hlasuje od 12.30 až do 13.30. Hlasovanie je otvorené a výsledky budú oznámené o 16.00. Ďakujem pekne a prajem vám e, príjemnú prácu. Bene. Come va, Marco? Questi emendamenti qua.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 Test, test, test, test. 1, 1, 2. Voilà, test 1. OK, pas bon son.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 Il presidente. Grazie, buonasera. Pán predseda, ďakujem, pekné popoludnie. Príjemné popoludne, e, schôdza je opäť otvorená. Dostal som stanoviska rady v prvom čítaní týkajúce sa nariadenia týkajúceho sa komunitárnych štatistík v oblasti migrácie a medzinárodnej ochrany, nariadenia týkajúceho sa elektronických informácií o e, preprave tovarov, nariadenia týkajúceho sa povinností e, maximálneho času jazdy, minimálnych prestávok a časov odpočinku a nariadenia o určovaní polohy prostredníctvom tachografov, nariadenia, ktoré mení nariadenie číslo 1071 lomeno 2009 eh, a 1072 a 1024 pokiaľ ide o eh, evolúciu sektora eh, cestnej dopravy, smernicu týkajúcu sa vysielaní šoférov v odvetví cestnej dopravy, nariadenie týkajúce sa minimálnych požiadaviek na opätovné využívanie vody, E, tieto dokumenty budú súčasťou e, zápisnice z tohto zasadnutia. Trojmesačná e, lehota, ktorú parlament má, aby sa k ním vyjadril, začne teda plynúť e, od zajtrajška 18. apríla 2020. Teraz nasledujú už e, výsledky druhého kola e, hlasovaní. Hlasovanie týkajúce sa návrhu opravného rozpočtu číslo 1. 696 ľudí hlasovalo, 599 bolo hlasov za, 20 proti, zdržali sa 77. Je to prijaté. Záverečné hlasovanie o návrhu opravného rozpočtu číslo 2 hlasovalo 696 poslancov, 691 za, proti 4, 1 sa zdržal, prijaté. Záverečné hlasovanie o mobilizácii nástroja Flexibility na rok 2020 hlasovalo 696 poslancov, 603 za, 18 proti, 75 sa zdržalo prijaté. Záverečné hlasovanie k mobilizácii nástroja flexibility na rok 2020. 695 hlasovalo, 665 bolo za, 10 proti, 20 sa zdržalo prijaté. Záverečné hlasovanie k mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2020 hlasovalo 696, 690 za, 4 proti, 2 sa zdržali, prijaté. Záverečné hlasovanie k špecifickým opatreniam na zabezpečenie mimoliadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov. 696 hlasovalo e, za 689, proti 6, 1 sa zdržal. Je to prijaté. Záverečné hlasovanie o zavedení osobitných opatrení na riešenie krízy COVID-19. Hlasovalo 696 poslancov, 686 bolo za, 7 proti, traja sa zdržali. Prijaté. Záverečné hlasovanie o osobitných opatreniach na zmiernenie následkov epidémie COVID-19 v odvetví rybolovu a akvakultúry Hlasovalo 696 poslancov, 671 za, proti 10, 15 sa zdržali, je to prijaté. Záverečné hlasovanie o zdravotníckých pomôckach. Hlasovalo 696 poslancov, 693 za, 1 proti, 2 sa zdržali. Je to prijaté záverečné hlasovanie o na- spoločnom návrhu uznesenia ku koordinovanému postupu EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom. Hlasovalo 694 poslancov, 395 za, proti bolo 171, zdržali sa 128. Návrh je prijatý. Uznesenia, spoločný návrh uznesenia je teda prijatý. Niektoré e, oznámenia. Teraz e, prejdem, e, pristúpim k podpisu definitívneho prijatia opravného rozpočtu číslo 1 a 2 lomeno 2020 podľa článku 96 Okrem toho vás chcem informovať, že spoločne s predsedom rady podpíšem dva texty týkajúce sa mobilizácie nástroja flexibilitu, flexibility na rok 2020 a text e, o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti. Obidva tieto dokumenty budú priložené k zápisnici tohto zasadnutia. Takže prejdeme k týmto podpisom.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 Zápisnica zo zasadnutia e, zo 16. a 17. E, apríla budú e, predložené parlamentu na prijatie na začiatok budúceho zasadnutia. Ak nie sú žiadne námietky, okamžite postúpim ďalej príslušným destinatárom uznesenia prijaté na dnešnom zasadnutí. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto zasadnutia, všetkým, ktorí mali dosť trpezlivosti na Eh, na to, aby využili eh, ten aktuálny postup, ktorý nám však umožňuje, aby parlament pokračoval za týchto okolností ďalej vo svojej práci. Pracujeme na diálku a ja si myslím, že je dôležité, že teda eh, pokračujeme, takto ďalej je to dobré a je dobré, tento postup sa ukazuje, že je dobrý, ukazuje to aj ten vysoký, vysoká miera účasti na našich postupoch. Je dobré, že sme aktívni v tomto momente ehm, silnej núdze pred pár dňami e, veľký spisovateľ, ktorý si Európu zvolil e, za e, svoju vlast, povedal, o obdivujem tých, ktorí zotrvávajú, ktorí vydržia bez veľkých gest. Je možné ukázať, že je možné žiť a žiť tak, že stojíme pevne na nohách aj v zložitých situáciách. Luis Sepulveda, ja si myslím, že je to e, autor, ktorý nás e, sprevádzal e, počas mnohých chvíľ